padajú za prijaté. Vážené dámy a páni, návrh programu zasadnutia e, ste dostali e, 14. januára, teda návrh e, programu zasadnutia konferencie predsedov. Takže prejdeme si program pondelok. Sú pripomienky k pondelňajšiemu zasadnutiu? Žiadne pripomienky, takže pondelok je prijatý, útorok. Na základe nedávnych udalostí v Haiti a po konzultácii s politickými skupinami navrhujem nasledovné zmeny. E, presun e, zo štvrtku na zajtra vyhlásenie Európskej komisie o zametrasení v Haiti, e, presunutie tohto bodu na útorok ráno. to bude ehm, vyhlásenie vysokej zástupkyne pre politiku, zahraničnú politiku a bezpečnostnú politiku a zástupcov Európskej komisie. Zároveň navrhujem, aby od útorka, aby z útorka na štvrtok večer um, bolo presunuté vyhlásenie vysokej zástupkyne uh, Európskej únie pre eh, vnútornú a bezpečnostnú, pre vonkajšiu a bezpečnostnú politiku. Uh, o vzťahoch s Tuniskom. E, toto bude vyhlásením komisie. Čiže máme tu časovú zmenu. Zemetrasenie Haiti e, sa bude prediskutuje v útorok a e, tá druhá téma sa prediskutuje vo štvrtok. Ďakujem, pán predseda. Aj my chceme zaželať vám všetko dobré do nového roku. Chcem sa pýtať, vrátite sa ešte k uzneseniu o Haiti? Pretože za Haiti by sme navrhovali uznesenie, ktoré by malo byť prijaté vo februári. E, áno, e, presne tak. E, máme tu... Za chvíľku sa dostaneme k tomuto bodu. Nie sú žiadne pripomienky, to znamená Haiti bude predmetom diskusie v útorok. A Tunisko vo štvrtok. Ďalšia správa, e, čo sa týka diskusie na tému Haiti, socialistická skupina.